A môžeme prejsť na e, poslednú rozprávu na dnešnom programe. Je to správa Jan Higgins, e, stratégia pre elektronický výber mýta a systém diálničných známok pre ľahké osobné vozidla v Európe. Takže nech sa páči, pán spravodajca. Mr. President, as Pán predseda, e, pri e, starnúcej e, cestnej infraštruktúre v Európe moja správa kladie niekoľko otázok. Poprvé, ako môžeme naďalej túto infraštruktúru prevádzkovať bez toho, aby sme kladli prekážky spoločnému trhu v budúcnosti. Po druhé, ako môžeme túto rozvíjať a po ďalšie, ako je najlepší spôsob, ako zriadiť plne fungujúci elektronický systém MITA v Európe. Európe. Pri príprave tejto správy som e, si bol e, vedomý, e, že výsledky plnenia um, boli sklamaním a to nutí komisiu, aby sa vrátila ku stolu a napísala silnejšiu legislatívu, možno prostredníctvom naredenia, aby vytvorila naplnenie účinného ETS e Ide o ochotu užívateľov prispôsobiť sa k ETS e a zdá sa, že e, zásadné diskusie s mýtnymi poplatkami spôsobujú, že kľúčom je ochota užívateľov zriadiť e, také mýto, aby bolo vhodné pre užívateľov cest. E, ináč povedané, jediná e, výzva na zriadenie elektronického mýta, ako sa zdá byť, je politická a nie technická. Ja som za to som presvedčený, že je možné zaviesť mýto, ktoré sa bude ľahko efektívne dať vyberať. Dúfam, že komisia mm, tomu poučúva a má rovnaký názor. Čo týka bezbariérového mýta. E, ďalšia možnosť je e, zaviesť bezbariérové mýta a ja ľutujem, že oznamenie mm, oznámenie komisie e, nerieši túto možnosť dostatočne podobne, ale dúfam a odporúčam, aby sa prijali ďalšie kroky na rozvoj a pozbudzovanie jeho využitia v celej Európe. O čo ide? Myslím si, že mm, spravodlivé a primerané eh, inkasovanie je eh, vhodným eh, postupom, ale ceny, ktoré sa vyberajú, ukazujú, že tieto kroky musí byť primerané a členské štáty sú vyzývané, aby poskytovali denné, týždenné, mesačné a ročné mýto a žiaľ súčasná situácia v niektorých členských štátoch Eh, je taká, že týždeň na eh, ďalničná nálepka môže stať až 4 krát toľko ako mesačná. Členské štáty by mali mať slobodu vybrať eh, poplatky pre budovanie vlastnej infraštruktúry. Súhlasím s názormi komisie, čo týka zjednodušenia pladeb za nálepky pre motoristov Mali by sme sa snažiť e, zabezpečiť e, ľahko predajné nálepky. Keď budeme mať bezbariérovú Európu, tak napríklad budeme mať e, slobodný prístup, budeme mať menej znečistenia, lepší obchod a lepší prístup na trhy a mali by sme všetci kolektívne sa snažiť, aby sme to dosiahli. Ak sa tak nestane, tak táto správa bude len sen a ja sa chcem zasadiť o to, aby bola realitou. Danke, Herr Berichterstatter. Ďakujem, pán spravodajca, aj e, pri tomto bode programu. Hneď e, postupujeme k spontánnej rozprave, keďže aj mám tu e, štyroch diskuzujúcich, ktorí sa prihlásili. Môžem všetkých vyvolať najprv pán Erik Panky. Äh, Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že európsky systém mýto ETS nefunguje. Mali by sme preskúmať, čo musíme preskúmať, prečo je to tak, ako povedal spravodajca. Tento nebol zriadený a naplnený, pretože nemáme žiadne silné právne úpravy, ktoré boli v každom štáte záväzné. Bez zásadných eh, princípov a bez zásadných eh, poplatkov a štruktúr to ani nemôžeme očakávať, že dosiahneme dobre fungujúci systém. Plne súhlasím s tým, čo eh, nám povedal pán Higgins. Spotrebiteľ a znečisťovateľ má zaplatiť a mali by sme na to nastaviť podmienky a e, vyzbierané poplatky e, sa musí použiť do ďalšej investície do infraštruktúry. Máme už dobré vzory takéhoto riešenia. Danielis. Ďakujem, pán Danielis. Pán με την επιβολή τελών χρήσης υποδομών στους αυτοκινητοδρόμους στα κράτη-μέλη. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o konkrétny systém, e, kde platí užívateľ a nie daňovník. Ten, táto prax by umožnila e, hospodárskú súťaž e, rovnoprávnu, najmä pri využívaní diálnic a nie len diálnic. Takže takýto systém platby mýta je odôvodnený, musí však byť proporcionálny a musí zohľadniť správu. Higginsová správa e, poukazuje na naše e, sklamanie v súvislosti s bariérami k efektívnemu e, systému výberu elektronického mýta. Najmä nemobilita členských štátov pri rôznych postupoch na vytvorenie systému výbera mýta, výberu a potrebujeme tiež systém diálničných známok, ktorý bude efektívny, ktorý bude účinný a ktorý zlepší uh, infraštruktúru ciest. Ďakujem. Pán Paška, nech sa páči. Pán komisár, som rád, že aj Európska komisia už konečne priznáva, že jej projekt Európskej služby elektronického mýta, e, výberu mýta zatiaľ zlyháva

A v neposlednom rade pán kolega Ferrera. Ďakujem pekne, pán predseda. Cestná infraštruktúra musí reagovať na jasné sociálne a ekonomické potreby, na mobilitu ľudí a tovarov, čo nie je možné oddeliť od regionálneho kontextu. Regionálne špecifika musia mať vplyv na to, ako funguje infraštruktúra. A to je otázka zavedenia výberu mýta a toho, kto má platiť toto mýto. V Portugalsku zavedenie e, e, mýta na diálniciach v regiónoch, kde to nebolo predtým, viedlo ku katastrofálnym výsledkom na lokálnu ekonomiku pre malé spoločnosti pre obyvateľov i z hľadiska bezpečnosti na cestách. Dnes vieme, že e, väčšina výnosov, ktoré sa vybrala, jednoducho e, smerovala len na údržbu tohto systému výbera, výberu mýta. Nemôžeme ignorovať e, katastrofálne skúsenosti, ktoré sme mali tiež z verejno-súkromných partnerstiev. Ďakujem. Ďakujem pekne a posledné minúty opäť budú e, patriť pánu komisárovi. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Chcem poďakovať spravodajcovi i členom e, za konštruktívnu diskusiu a pripomienky k stratégii vo veci služby elektronického výberu mýta a systému diaľničných zlámok pre ľahké osobného vozidla. Komisia súhlasí s väčšinou vecí uvedených v správe. E, prišlo s iniciatívou a tento návrh by mohol zahrňať ustanovenia pre e, súkromné auta a riešiť otázku diskriminácie rôznych, medzi rôznymi používateľmi, ako i práva užívateľov ciest. Mali by sme do maximálnej miery ponechať flexibilitu na členské štáty, aby si, si stanovili výšku mýta, možno s výnimkou e, poplatkov vstupu do miest a alokáciu e, výnosov. To rieši požiadavku v niektorých pozmeňovacích návrhoch, že členské štáty by mali mať väčší vplyv pri stanovovaní výšky mýta. Súhlasíme že európske rozmiestnenie e, systému elektro, európskeho elektronického výberu mýta by nemal e, zabrániť cieľov e, kompletného európskeho pokrytia. To je naďalej cieľom a my budeme veľmi pozorne sledovať regionálne projekty, aby sme zabezpečili, že budú škálovateľné a budú sa môcť využiť v rámci celej únie. Na záver chcem zdôrazniť, že pokrok pri zavádzaní ETS pri regionálnych programoch nie je uspokojivý a komisia je pripravená prísť s novou legislatívnou iniciatívou. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým končíme rozprávu k tomuto bodu o správe Higgins. E, hlasovanie sa bude konať zajtra o 11.30. E, budúca schôdza sa tiež bude konať zajtra.